poďakovať. Ďakujem írskému predsedníctvu za ich odvedenú prácu. Ja dúfam, že dnes budeme mať silné hlasovanie o silnom posolstve proti zneužívaniu trhu. Teraz končím túto debatu, hovorí predseda. Hlasovať sa bude dnes na obed. A pokračujeme s ďalšou témou dnešného programu a to je debata o správy Augustin Díaz de Mera Garcia Consuegra o tretich krajinách, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ. Najprv dám slovo spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prešli sme dlhú cestu od začiatku tejto témy. Rád by som poďakoval eh, všetkým za prácu všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, komisii za jej prezieravosť, profesionálnosť a za ochotu spolupracovať rade a jednotlivým predsedníctvám polské, dánske, cyperské, írske a litovské. A tiež službám EP, hlavne výboru LIBE. Dva polročné rokovanie Prebehlo veľa technických schôdzi, 8 trialógov, šedov, e, stretnutí a tak ďalej. Našťastie 25. júna sa nám podarilo dosiahnuť dohodu medzi politickými skupinami medzi EPP, ALDE, ECR spolu aj s írským predsedníctvom a táto dohoda sa jednomyselne potvrdila 18. júla v Rade. Ďakujem všetkým za dohodu a aj za tie rozdielne názory, pretože rozdielne názory posilňujú vždy tému a diskusiu. A tiež by som poďakoval Európskej komisii Eh, Želala som si v niektorých témach eh, sa zhodovať viacej s ich návrhmi, ale ďakujem aj rade za vysokú citlivosť, pretože pochopili, že toto je dobrý text a potvrdili to jednomyselným schválením. Dohoda posilňuje vízovú politiku EÚ a táto je solidárnejšia a spravidlivejšia a obraňuje práva občanov. Výzvy boli ťažké, veľké, ale myslím, že sme postihli a začlenili všetky názory, aby sme zabezpečili rovnaký prístup a práva pre všetkých občanov EÚ, a to v takej ťažkej rovnováhe vzhľadom na zahraničnú politiku EÚ. Dosiahli sme významné kompromisy v otázkach víz pre letecké posádky a námorné posádky, ako aj pre záchranné týmy alebo pre posádky riečných lodí, pre pracovníkov NGOčiek, pre, pre utečencov vo Veľkej Británii a v Írsku Napriek tomu, že diskusia o systémoch reciprocity, e, tieto body prešli e, do druhého plánu, ale aj tieto sú veľmi dôležité v rokovaní. A podarilo sa nám e, odpovedať na mnohé každodenné problémy. A veľké úsilie sme sústredili na to, aby sme posilnili systémy reciprocity, potrebovali sme účinné a solidárne nástroje a zároveň brať do úvahy zahraničnú politiku EÚ, aby sme mali solidárnu odpoveď a spravodlivú odpoveď pre našich občanov. Chápem výhrady niektorých kolegov, že tieto mechanizmy môžu mať určité dopady na tretie krajiny, ale my predovšetkým musíme ochraňovať občanov EÚ, riešiť ich problémy milióny poli- e, polských, českých, rumunských či cyperských občanov. Mysleli sme na nich. Chceme kompromis a nechceme konfrontáciu s tretimi krajinami a chceme e, ochraňovať kompetencie Európskeho parlamentu vďaka Lisabonskej zmluve. E, vieme, akým spôsobom je možné aplikovať delegované akty a tak ďalej. Ale táto téma vyžaduje, aby každý prípad bol e, preštudovaný e, samostatne prípad od prípadu. A teda tieto správne riešenia, to dokazuje nielen to, že toto bolo schválené jednomyselne v rade, ale aj e, takmer jednomyselné schválenie všetkých politických skupín E, to, čo sme dosiahli, je vlastne výsledok toho, čo sme si stanovili v roku 2011. Červené línie sme neprekročili, napríklad rešpektovanie e, zahraničných vzťahov EÚ a podobne. A preto môžem predložiť túto dohodu s vedomím, že je to tá najlepšia odpoveď, ktorú môžeme predložiť e, na tie výzvy, ktoré sme si stanovili a na tie záväzky, čo sme si stanovili pred dvomi rokmi. Komisii, Ďakujem Teraz Much, Ďakujem za slovo. Komisia si dobre uvedomuje význam a citlivosť e, tejto problematiky a predovšetkým tých dvoch mechanizmov, ktoré sú zakotvené v tom návrhe, to je to je e, prerušenie a e, reciprocita. A tie sú nevyhnutné a chceme e, zachovať súčasnú líniu vízie vízovej politiky a solidaritu členských štátov EÚ. Komisia úzko spolupracuje s parlamentom a s radou, aby sme sa dopracovali k právne E, spolahlivým mechanizmom. Chcem sa poďakovať predovšetkým pánovi Diaz de Merovi za nesmierne úsilie, ktoré vyvinul na e, dopracovanie sa ku kompromisu e, kompromisu, ktorý je poznačený duchom spolupráce medzi tieňovými spravodajcami, spravodajcom a komisiou. Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne završiť dlhé eh, obdobie rokovaní. Tie dva základné mechanizmy, ktoré sú dva piliere, eh, umožňujú mať taký systém eh, vrušenia víz, ktorý nebude zneužívaný. Skutočne treba to, aby aj reciprocita bola zachovaná. Mechanizmus prerušenia režimu e, umožnia pokračovať v rokovaní o vízovej liberalizácii s tým, že vieme, ak poskytneme zvýhodnený vízový režim občanom tretieho štátu, to nebude nejaká mimo, mimoriadná e, udalosť, ale bude to štandardný postup. Samozrejme, e, bude, bude potrebné mať mechanizmy, ktoré predídu zneužívaniu tohto systému. To je e, obrovské plus nášho systému. Musím sa však priznať, že kompo- kom- komisia má trošku zmiešané pocity z kompromisu, o ktorom dnes rokovujeme. Sme spokojní s tým, že sme sa dopracovali k dohode. Na druhej strane sme sklamaní z tej formy, e, ktorá bola e, zvolená pri mechanizme reciprocity. Nemôžeme akceptovať predložený text ohľadom tohto mechanizmu, pretože máme pochybnosti o legálnosti a účinnosti tohto mechanizmu mechanizmu. Ak dovolíte, uvediem niekoľko devailov. Vykonávacie a delegované akty nemožno použiť pri jednom a tom istom rozhodnutí. Možno mať akty e, delegované aj vykonávacie zastúpené v tom istom texte, avšak vzťahujúce sa na rôzne mechanizmy. E, inak je tomu e, v tomto návrhu v podstate v období dvoch rokov rozhodnutie buď sa bude príjmať mechanizmom vykonávacích aktov. Po dvoch rokoch ten istý mechanizmus bude podliehať delegovanému aktu. S tým komisia nemôže súhlasiť. Ďalej, samotná povaha tohto opatrenia neumožňuje uplatňovanie delegovaných aktov. Ehm, mechanizmus reciprocity sa týka konkrétneho štátu. To znamená, dotknutí občania nebudú potrebovať vízum na vycestovanie do EÚ. A to sa týka jedne, nie len jedného, alebo viacich členských štátov EÚ. Ehm, v, súčas, e, e, v súčasnosti sa uplatňuje derogácia e, k nariadeniu. Musíme povedať, že, že toto je konkrétna a vysosne individualizovaná situácia. Nemá to byť opatrenie generálne platné a podliehajúce do kontextu, kontextu delegovaných aktov. Treba mať efektívnejší mechanizmus reciprocity. To sa nám nepodarilo dosiahnuť. Kompromis, ktorý je predložený, nebude efektívnejší, pretože počas prvých dvoch rokov komisia môže prijať vykonávacie rozhodnutie, ktoré, e, ktoré umožní odpustiť vízum len určitým kategóriám občanov, napríklad e, na základe diplomatických alebo služobných pasov. Čiže e, v anticipácii hlasovania vo štvrtok a vzhľadom na tie výhrady, ktoré sme formulovali, komisia musí povedať nasledovné. Komisia víta schválenie návrhu Rady a EP týkajúce sa nariadenia P39 z roku 2001, ktorá má prispieť k zlepšeniu kredibility spoločnej vízovej politiky a má zabezpečiť vyššiu mieru solidarity medzi členskými štátmi. Zároveň však komisia e, ľutuje, že tie pravomoci, ktoré sú zverené komisii ohľadom e, mechanizmu reciprocity, sú podľa názoru komisie koncipované tak, že nie sú v súlade s článkami 290 a 291 zmluvy o fungovaní EÚ. Preto komisia využije opravné mechanizmy, ktoré sú zakotvené v spomínanej zmluve a bude žiadať stanovisko Európskeho súdneho dvora eh, k týmto mechanizmom. Ďakujem, eh, pán komisár. A teraz eh, budú vystupovať zástupcovia politických strán. Začneme zástupcom EPP a bude to pani Veronik Matie. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia. Rada by som dnes pogratulovala pánovi Agustinovi Demera. Pripomenul tie dva polročné rokovania všetky úsilia, aby sme dosiahli dohodu v tejto kľúčovej reforme napriek veľkému tlaku a zmenám stanovisk počas rokovaní. A výsledok to dokazuje. Výsledok nám umožňuje lepšie riadiť vízovú politiku. Doteraz sme neboli vyzbrojení na to, aby sme zareagovali na nový vývoj v prípade eh, výnimiek a udelovania víz v tretich krajinách. Teda môžeme reagovať kolektívne z oči voči tretím krajín, ktoré uvalujú vízovú povinnosť na našich občanov, hoci v našom prípade táto povinnosť nie je tento princíp reciprocity, ktorý sa aplikuje, je rozhodujúci, dáva systém a dáva zmysel nášmu európskemu riadeniu vonkajších radíc. Máme adekvátne mechanizmy, ktoré nám dočasne umožňujú udelovanie víz tretej krajine v prípade, že dojde k e, náhlemu e, nárastu ilegálneho vstupu občanov z tejto krajiny. A aby sa tak nevyvíjal tlak na azylový systém, nemôžeme byť naivní, výnimky na víz na krátke pro, e, pobyty, e, tak to všetko vyvíjalo veľký tlak na náš azylový systém. Výnimky vo vízovej povinnosti, ktoré udelujeme určitým štátom, Táto reforma nám umožňuje realistické riadenie vízovej politiky, aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu. Bardzo proszę, następną Ďakujem. A teraz v mene socialistov pani Fojan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia. Som sklamaná tým, čo sa tu udialo s touto e, legislatívou, pretože sa vzdávame aj práv Európskeho parlamentu v rámci spolurozhodovania. A to považujem za nesprávne z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Vidí, zažili sme počas rokovaní tlak zo strany e, rady, vydieranie. A ja nechápem, prečo sa spravodajca rozhodol, že nebudeme mať delegované akty, čo je právomocou Európskeho parlamentu. Prečo cukol a zrakol sa? Existuje tu totiž nebezpečie, že sa tieto prostriedky budú zneužívať ako politické prostriedky na zbieranie bodov pre občanov susedných štátov. Mám tu na mysli najmä Západný Balkán, pre ktorých bolo odstránenie vizovej povinnosti historickým krokom. Týmto ohrozujeme aj našu susedskú politiku. Ako vieme zaručiť, že tento mechanizmus sa bude správne využívať? boli tu už snahy krajín západného, boli tu už snahy zaviesť vízovú povinnosť pre krajiny západného Balkánu. Chceme naozaj takúto ranu poskytnúť krajinám, ktoré majú európsku perspektívu a my ako parlament nebudeme mať do, demokratický dohľad. Aká je tu reciprocita? tu sú rôzne otázky, problémy. Vidíme tu, tu to vzdanie sa príslušnosti, kombináciu rôznych e, typov právnych aktov. Takže máme už aj žalobu na komisiu pred Európskym súdom a komisia povedala, že má zmiešané pocity. Jednoducho, tí, ktorí si myslia, že to pomôže pri od, pri tom, keď súčasne zrušíme víza pri Kanadu a Českú republiku, tak to sa nestane. Európske vlády povedali, že vzťahy k strategickým partnerom majú určitú prioritu, inú prioritu. Viete si predstaviť, že by Európska únia znovu zaviedla vízovú povinnosť pre občanov Kanady a USA, keď títo budú ďalej žiadať víza pre našich ďalší, pre, ešte stále víza pre 6 členských štátov Európskej únie. Myslíte si, že budeme takto recipročne konať? Určite nie. Takže Chcem vás požiadať, aby sme umožnili druhé čítanie, aby sme mohli ešte pracovať na tejto legislatíve a posilnili postavenie Európskeho parlamentu, ktoré nám patrí vo vízovej politike podľa Lisabonskej zmluvy. Je to veľmi citlivá otázka, ktorá sa týka našich občanov. Ide tu totiž o základnú slobodu, slobodu pohybu a to je základ európskej integrácie. To sa týka najmä mladých ľudí, ktorí dnes najviac cestujú a ktorí majú dneska nie veľmi rúžové perspe- výhľady, perspektívu. Je to zlé, je to zlé pre našich občanov, pre naše vzťahy so svetom, je to zlé pre celú Európsku úniu a naše susedné štáty. Máme obrovskú zodpovednosť, keď budeme teraz vo štvrtok hlasovať o vízovej politike a keď toto schválime, veci nepomôžeme, jednoducho len ohrozíme ešte viac našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. V mene liberálov pani Vikstromová. Prepačte. Je tu ešte jedna otázka pana Obelmajera na pani e, Fajon. Modrá karta, takže pani Vikstrom, prosím vás, počkajte chvíľu. Áno, akceptujete? Takže nech sa páči. Chcem sa spýtať predredničky dve otázky ako občan krajiny, ktorá je ohrozená tokom, povedzme, zo Západného Balkánu vy ste hovorili s veľkým nadšením o otvorení Západného Balkánu v oblasti vízovej liberalizácie. Mňa by zaujímalo, či poznáte situáciu konkrétne v pohraničných oblastiach, napríklad v Rakúsku. My sme mohli povedať, že zo 100 autobusov, ktoré prichádzajú zo Západného Balkánu ľudia ako návštevníci turisti na, do Rakúska, sú to autobusy, ktoré prídu k nám plné a naspäť idú prázdne ich e, cestujúci sa niekde stratili a nevrátili sa domov. Viete si predstaviť, čo to znamená? Čo to znamená pre naše domáce obyvateľstvo? Ďakujem veľmi pekne kolega Obermajer za to, že ste mi dali príležitosť konkrétne odpovedať na túto otázku. Moje údaje sú veľmi konkrétne. Máme posledné čísla Frontexu z hraníc. Ho, máte, ho, ste z, tých krajín, kde je, z tej krajiny, kde je najmenej problémov. V Rakúsku nemáte takmer nikoho zo západného Balkánu, máte vynikajúci systém. Všetky západobalkánske štáty, ktoré sú na ceste k EÚ, sú na zozname krajín pôvodu a sú ľudia zo západného Balkánu, ktorí prídu do EÚ, ale ich počet je stále nižší a nižší a vlády v západnom Balkáne na západnom Balkáne prijali všetky potrebné kroky na to, aby to umožnili. Musíme tu myslieť najmä na solidaritu a hľadať cesty, hľadať spôsoby, najmä keď ide o náš susedný štát, aby sme zabezpečili, že tieto štáty môžu naďalej pokračovať na ceste k EÚ. Predsa za každý človek má bohatú históriu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Vix, pani Vikstromová. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj táto správa je veľmi dôležitá, pretože sú tam revízne klauzuly, pokiaľ ide o Mm, výnimky v udeľovaní pre tretie krajiny v prípade, ak sme vystavení e, veľkému tlaku a veľkému počtu neodôvodnených žiadostí o azyl. Želáme si, aby došlo k liberalizácii vízového systému napriek všetkým tým obmedzeniem a to ten systém reciprocity je veľmi dobrý. Vďaka nemu môžeme navyšiť solidaritu medzi krajinami a vyslať silný signál zvyšku sveta, že všetky členské štáty musia postupovať rovnako vo vízovej politike. Pokiaľ ide o komitológiu, skupina ALDE odporúči, aby sme mohli tento týždeň odhlasovať tento termín a aby sa rozpráva nepoužila na odvolanie na delegované akty, pretože to by bol spôsob, eh, ako um, odsunúť túto dohodu, ktorá bola dosiahnutá veľkým úsilím. Musíme e, preukázať, že skutočne solidarita je efektívna a že sme solidárni aj k zvyšku sveta. Ďakujem za zelených. Pani Ždanoka na 3 minúty. You, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, milí kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcom, ako aj ostatným za veľmi plodnú spoluprácu na tejto dlhej ceste, dva poločnej ceste. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí hajili pozíciu Európskeho parlamentu, tak ako bola schválená vo výbore LIBE. Ale žiaľ, výsledky rokovaní nie sú veľmi pozitívne z hľadiska e, mojej politickej skupiny. Na jednej strane vidíme progres, pokrok vo vízovej reciprocite. Pôvodný pozmenujúci návrh Alexandra Alvara, ktorý podporila naša skupina zelených a viacerí kolegovia a tieňoví spravodajci, ktorí sú tu v tejto miestnosti. Tie, te, tento pozmenujúci návrh bol tak, o takmer automatickom zavedení vízovej povinnosti občanov tretich krajín, ktorí zaviedli alebo znovu zaviedli vízové požiadavky pre e, občanov členských štátov EÚ. Nezískalo to úplnú e, podporu. Rada je pripravená na trojstupňový mechanizmus a nakoniec by e, komisia musela iniciovať reciprocitu. My chápeme váš postoj, pán komisár Barnier, ale myslím si, že došlo k pokroku. Na druhej strane sme ale úplne rozčarovaní dohodou, ktorá sa týka dočasného pozastavenia e, zrušenia víz. V zelenej, my zelení nechápeme, že, pri, zvy, že zvyšovanie žiadosti o vízum by malo byť kritérium pre pozastavenie občania krajín na pozitívnom zozname by nemali byť trestaní za pokusy občanov tej istej krajiny využiť svoje individuálne právo na azyl, aj keď je to bezdôvodné alebo bez dobrého dôvodu. Ak nepodporíme toto kritérium pre pozastavenie, sme presvedčení, že to nesmie ísť cez vykonávací akt, tak ako už povedali kolegavia. Ak máme mať stále E, zavedenie vízovej povinnosti prostredníctvom spolurozhodovania, tak parlament by dokázal zablokovať aj dočasné pozastavenie. Len delegovaný akt, akt zabezpečí ochranu všetkých práv a výsad. Preto my nemôžeme podporiť dohodu pri prvom čítaní. Grazie. Ďakujem za GUE Pán Ernst na 1,5 minúty. Dank. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Týmto nariadením e, treba si uvedomiť, že sa mení e, e, povaha vízovej politiky EÚ. Jednoducho, vízová politika sa stane natlakovým nástrojom natlakovým nástrojom predovšetkým smerom na štáty západného Barkánu. Určite by sme mali posilniť solidaritu medzi tými eh, bohatými krajinami Nemecko, Rakúsko E, treba si uvidieť e, Lex Roma, to je skutočne tá vízová liberalizácia alebo oslobodenie od víz. Na hraniciach Srbska sú Rómovia, alebo takí, čo vyzerajú ako Rómovia, sú bezvodne vracaní naspäť a nepustení ďalej E, ďalej e, rôzni e, šoféry, vodiči autobusov, sú im kladené prekážky, takisto ľuďom z Macedónska sú kladené prekážky, zákazy cestovania. To sú už udalosti, ktoré sa dejú dnes, ešte v čase, keď nemáme toto nariadenie. Ide tu skutočne o porušovanie základných práv Položím vám otázku. Navštívili ste niektorú z dotknutých strán? Ja som bola v Srbsku. Tam skutočne ľudia e, bývali vyslovene na smetisku a nie, že si to zvolili, ale preto, že ich obydlia boli zrovnané buldozermi a nemali voľbu. E, hovorí sa o e, rasovej profilácii, hovorí sa o prejavoch nenávisti a myslím si, že Európska únia sa nebude mať čím pochváliť, ak sa príjme takéto nariadenie. Považujem takéto tendencie za zlé a e, pravičiari e, v EP sa tešia, že e, sme to dotiahli až tak ďaleko za seba. Musím povedať, že v žiadnom prípade nepodporím takéto návrh a v každom prípade musí byť zamietnutý. Ďakujem. Grácie. Ďakujem. Ďalší spravodajcovia, pán Kojo, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia rád by som robil dve poznámky. Poprvé, mechanizmus reciprocity. Súhlasím, že úplná reciprocita vo vízovej oblasti, to by mal byť náš cieľ, keď jeden členský štát vyhlási, že tretia krajina sa rozhodla uvaliť vízovú povinnosť na ich krajinu, tak všetky členské štáty by mali kolektívne zareagovať a spoločne odpovedať na situáciu, ktorá sa týka celej únie. Nemôžeme súhlasiť s diferencovaným prístupom. A takto postupoval aj pán Diaz de Mera vo svojom návrhu a ja s ním súhlasím. A otázka je, že či treba znovu zaviesť vízovú povinnosť, alebo teda e, dočasné zrušenie e, e, vízovej výnimky alebo povinnosti víz. Víz tento mechanizmus by sa mal používať len v naliehavých výnimočných situáciách, keď skonštatujeme, že dochádza k obrovskému počtu e, imigrovaných z určitej krajiny. Súhlasím s jedným z predrečníkov, keď hovoril, že tento mechanizmus by nemal byť automatický. Súhlasím, že víza sú súčasťou globálnych vzťahov e, krajiny z EÚ a to znovu zavedenie vízovej povinnosti nemôže byť oddelené od širšieho procesu a musí brať do úvahy aj parametre zahraničnej politiky EÚ. Súhlasím s tým, že EP by mal mať k dispozícii viacej informácií ale tiež súhlasím s tým, čo povedal pán Diaz de Mera. Ak by sme mohli mať širší kompromis, tak by sme mohli ísť takto. Je, bolo by lepšie, aby mal Európsky parlament väčšie množstvo informácií a teda by sa nahradil ten súčasný režim. Grazie, onorevo. Ďakujem. A teraz eh, pán Fejdin Holzer. Wichtigste Pani predsedacia, jedna z najväčších výdobytkov Lisabonskej zmluvy je vytvorenie priestoru e, slobody e, e, práv, uplatňovania práva a voľného pohybu. Skutočne bolo budú, bolo určite správne túto správu koncipovať tak, že bude predmetom spolurozhodovania. Ak teraz hovoríme o prepracovaní nariadenia Rady Petri 9 z roku 2001, uľahčenie prístupu e, k vízam je vec, ktorá ide nad rámec len národných zájmov, spoločnej priestor, e, slobody, e, bezpečnosti a spravodlivosti je čosi, čo predstavuje e, ťaženie všetkých troch inštitúcií práve v oblasti e, bezpečnosti sa toho teraz veľa deje, pán Obormajer, a ja som sa pozrel na čísla a nenašiel som žiadne dôkazy o tom, o, tom, o, to, o čom ste hovorili. Veď ide o prehlbenie európskej perspektívy a je nevyhnutná diskusia, široká diskusia, aby sme sa vedeli popasovať s problémami. Musí byť záujmom všetkým posilniť ten európsky rozmer. Predovšetkým to musí byť v záujme Európskeho parlamentu. Spravodajcu si veľmi vážim za e, jeho odbornosť, e, ktorý odviedol kus práce, ale e, žiaľ v závere sa postavil trošku do rozporuplnej polohy. Neakcentoval do tej miery, ako mal práve ten európsky rozmer. Preto som za to, aby sme zamietli tento návrh a aby sme sa dopracovali k tomu, že v druhom čítaní sa tieto nedostatky zlepšia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pán Mulder. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Mám tiež stanovisko politickej skupiny a chcem povedať, že sloboda pohybu je veľkým výdobytkom vo svete a my všetci to musíme chrániť a spolupracovať s krajinami, ktorí to chcejú. Ale chcem povedať ešte toto, že niečo sa tu pokazilo a preto je dobré, aby sme teraz v navrhovanom právnom predpise vytvorili riešenie, ako napríklad e, je to možnosť dočasného pozastavenia, že keď sa niečo pokazí, aby sme dokázali zabrániť zneužívaniu. To je pre liberálov veľmi dôležité. Myslíme si, že rovnako dôležité je aj to, že ak nejaká konkrétna krajina pripraví konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú občanov Európskej únie, tak mali by sme na to môcť reagovať rovnako. Voči ostatným krajinám a potom ďalším dôležitým bodom sú delegované akty. V našom chápaní, keď máme vykladať túto legislatívu, tak sme toho názoru, že tá možnosť delegovaných aktov existuje a myslíme si, že je to rovnako dôležité. Teda skrátka, návrh spravodajcu môžeme podporiť, ďakujeme mu za jeho prácu a dúfame, že môže počítať s väčšinou v e, dnešnom rokovaní. Ďakujem. A teraz pani Pirker na dve minúty. Pán Pirker. Ďakujem za slovo. Keď Európsky parlament v roku 2010 podporil to, aby došlo k tomu, eh, k tomu vízovému osloveniu pre eh, východoeurópske štáty, tak Európsky parlament prijal veľmi eh, rozumné rozhodnutie. Avšak dnes, keď konštatujeme, že azylové žiadosti z tých východných regiónov sa nabalujú taký, v takých počtoch, a skutočne ak 60 tých žiadostí o azyl e, pochádza z regiónu juhovýchodnej Ázie a sú smerované e, do Švajčiarska, Nemecka a tak ďalej e, tak tie čísla presviečajú. Musíme mať tento musíme si uvedomiť, že ak takéto žiadosti sú predkladané a sú neopodstatené, tak treba prijať e, opatrenia. Treba mať opatrenia, ktoré budú e, účinné proti e, zneužívaniu vízovej politiky. Treba mať skutočne ochrannú klauzulu, ktorá sa uplatní, keď nastane prudký nárast ilegálne pobývajúcich osôb alebo prudkého nárastu žiadateľov o azyl alebo ak sa potom skutočne e, zlyhajú mechanizmy návratovej politiky. Myslím si, že toto je e, veľmi dobre navrhované opatrenie a určite e, nebude na škodu existujúceho systému, ale práve naopak zefektívni azylový proces. Ešte jedna druhá poznámka. A tá poznámka sa týka mechanizmu reciprocity. Ten je zavádzaný a povedie k zvýšeniu miery solidarity medzi členskými štátmi EÚ. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Pán Enču. Milí kolegovia, chápem tie obavy, ktoré tu zazneli zo strany kolegov, v otázke vykonávacích aktov versus delegovaných aktov, ako je v oblasti pozastavenia. Ja podporujem mojich kolegov v tejto veci, ale chcem pripomenúť, že dohoda, ktorá sa dosiahla s radou, by mohla potenciálne dokončiť ne, rovnoprávne postavenie miliónov občanov vo vízovej politike EÚ voči USA a Kanade. Recipročný mechanizmus by umožnil odpoveď EÚ ako aktu solidarity voči občanom Rumunska, Bulharska, Polska, Česka, Chorvátska, ktorí sú diskriminovaní vo vízovej politike. A tento text, ktorý sa prijal, v mene zásady solidarity by som spovažovala za text, kde vás chcem požiadať o jeho prijatie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Gabriel, dve minúty. Ďakujem, pani predsedujúca. A ja by som rada poďakovala a pogratulovala kolegovi Diaz Demera za vynikajúcu prácu, ale aj za jeho angažovanosť od začiatku tohto dlhého procesu. Toto nariadenie už dlho vyvoláva diskusie, ale vďaka tejto správe si myslím, že sa nám podarilo sústrediť na podstatu našich princípov, princípov EÚ, a ktorý je priestorom spravodlivosti a slobody. Teraz, sme, teraz máme definíciu, ktorá nám dáva pevný základ a neváhajme Nezávislo technických spôsobov vysielame veľmi silné politické posolstvo vo vzťahoch s tretimi krajinami a tam sa dodávajú aj tie naše kritéria. E, vďaka tomuto textu e, zabránime e, zlej interpretácii noriem. Musíme udelovať víza na základe kritérií, ale na základe analýzy prípadu od prípadu. To je jediný spôsob, ako adekvátne odpovedať na nárast imigrácie. Tento mechanizmus reciprocity sa musí posilniť, aby zodpovedal tomu, čo chceme, aby zodpovedal princípu účinnosti, pretože spoločné aktivity a solidarita členských štátov, to by mali byť tie dve základné hranice a červené línie, ktoré nesmieme prekročiť Máme spoločnú vízovú politiku s jasnými nástrojmi. Len takýmto spôsobom dosiahneme naše ciele a ďakujem ešte raz spravodajcovi, že nám umožnil urobiť tento významný krok vpred v tejto téme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Pán Protasievič, nech sa páči. Ďakujem, pani prevodkynia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Táto debata, ktorá za chvíľu skončí, ukazuje, ako ťažké je dosiahnuť kompromis. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi k dosiahnutému kompromisu, i keď samotný kompromis nie je pre každého zúčastneného uspokojivý. Ale ja si myslím, že si to zaslúži našu podporu. A dovolte, aby som povedal prečo. Pre mnohých európskych občanov je jedným z najväčších výsledkov práve sloboda pohybu. Myšlienka Schengenu by mala byť chránená, chránená pred zneužívaním, tak, aby Európania nestratili dôveru existenciu takýchto právnych predpisov. Pokiaľ ide o vstup občanov tretich krajín do EÚ bez víz a bez možnosti e, žiadosti o azyl, zabezpečíme, že sa niečo urobí v záujme európskych spoluobčanov a nie v záujme úradníkov. A to je zrejme veľká zodpovednosť, ktorú má na pleciach Európska komisia. A ja si myslím, že Európska komisia dokáže zvládnuť tieto úlohy, tieto požiadavky. Doteraz komisia ukázala, že to dokáže. Dočasné pozastavenie bezvízového styku pre tých, ktorých to najviac neužívajú, je dobré opatrenie. Mali by sme dokázať aj uzavrieť dohody s krajinami východného partnerstva. Títo čakajú, čakajú na štedrejší čin z našej strany, ktorý by umožnil zrušenie vízovej povinnosti pre občanov týchto krajín. To je niečo, čo naozaj potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem. A teraz rečníci v rámci postupu KHD aj pán Pikula. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i e, Komis, pán komisár Mimica, vážení kolegovia, predsedajúca. Hovorí sa tu o reciprocite pri vízovom režime pre krajiny, ktoré zneužívajú bezvízový styk, je vec, ktorú by, a či by sa to mohlo prijať. Ja chcem poukázať na možnosti negatívne dôsledky. Čo by sa stalo, keď dojde ku každodennému politickému posudzovaniu tej ktorej krajiny a k pozastaveniu bezvízového styku? To by mohlo spomaliť štrukturálne reformy v kandidátskych krajinách, ale bolo by to dobré riešenie na skrátenie procesu azylového konania. Zoberme si príklad Belgicka. Belgicko zaviedlo nové postupy na riešenie azylu pre občanov ktorejkoľvek krajiny, a to najmä z kandidátskych krajín. Bolo by dobre vyslať európskym občanom posolstvo povzbudenia, ktoré by znelo tak, že európske hranice sa nestanú neprekonateľnou prekážkou hranicami záujmov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lunaček. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Milí kolegovia, moja kolegyňa za zelených Tatiana Stanoka už povedala, že my zelení neschválime, nepodporíme tento návrh, lebo si myslíme, že Ide o proces, ktorý si vyžaduje účasť parlamentu v plnom rozsahu. A tento návrh to nezabezpečuje. Chcem poukázať na to, že tí Kosovania, že Kosovania sú jediní na Balkáne, ktorí nemôžu vôbec cestovať. A to je práve e, sú jediní, ktorí môžu cestovať. A to je tiež výdobytok procesu rozširovania Hovorili ste, že tu prichádzajú stovky plných autobusov, ktoré odchádzajú prázdne domov. Samozrejme, keď autobusy prichádzajú, tak prinášajú ľudí a, to zna- a sloboda cestovania znamená, že tí ľudia môžu zostať v Rakúsku, navštíviť pamätehodnosti a podobne a určite sa hneď ten istý deň nevrátia späť. Takže táto argumentácia určite nebola nejaká e, dobrá. A teraz prosím, má slovo Tomašič. Pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na sociálne výzvy, ktorým čelíme v Európe, vzhľadom na masívny prílev občanov z tretich krajín a vzhľadom na to, že nie sú dostatočne integrovaní, tak ja oceňujem, že sa zavádza určitý bezpečnostný mechanizmus vo vízovej politike EÚ. Ja chápem ducha týchto opatrení, ale myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, je, že aby každý členský štát mal svoj vlastný vízový systém, pretože bude brať do úvahy ochranu občanov tretich krajín, ale tiež bude brať do úvahy rôzne úrovne rozvoja každého členského štátu. Tu by som bola radšej, keby Európska komisia brala do úvahy ekonomické a historické vzťahy, ktoré má Chorvátsko s Bosnou a Hercegovinou a aby to umožnilo, že Chorvátsko podpíše bilaterálnu dohodu s obyvateľmi Bosny, aby mohli cestovať do Chorvátska bez víz. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Vojčechovský. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Sloboda pohybu v Európskej únii je hodnotou samo o sebe. Je to niečo, čo využívajú aj občania tretich štátov, ale to, čo chýba, je reciprocita. Niekedy je ťažké cestovať do tretej krajiny bez víza a potom to môžeme vnímať ako jasnú diskrimináciu. Niektorí ľudia pracujú na tom, aby sa to zmenilo a vyvíjajú tlak na tretie krajiny a žiadajú ich o zrušenie vízovej povinnosti. To je niečo, čo treba podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Obermajer. Pani predsedajúca, i keď môj kolega Reinholz, aj pani Poláček tomu nechcú verieť, sú to tisícky občanov tretich krajín, ktoré zneužívajú azylový systém a vízový systém EÚ. A teraz by tu mala byť ešte aj ochranná klauzula, ktorá umožní e, vysadiť vízový režim, keď prídu tisícky ľudí. A toto je, táto doložka je dôležitá, je na členských štátoch, ak sa objaví nejaká akutná problematická situácia, nemôžeme čakať, až kým komisia nejak pomaly o tejto veci. Rozhodne musíme eh, veľmi eh, rýchlo rozhodnúť a prispôsobiť sa. No a vieme z minulosti, že ak prídu takíto nelegálni pristahovalci, a tak ich návrat je potom veľmi ťažký. Ďakujem pekne. Eh, Bola sa modrá karta. Ste ochotní zodpovedať? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som pani Lunáček. Vážený pán Obermajer, vy ste práve, e, vy práve tvrdíte, že tisícky ľudí v Rakúsku neužili azylové právo. Viete, že žiadatelia o azyl a ich počet výrazne klesol. A keď hovoríte o európskom azylovom systéme a migračnom systéme, tak neviem presne, o čom hovoríte, pretože my, bohužiaľ, nemáme v Európe spoločný azylový systém. Každá krajina má svoj vlastný, bohužiaľ, nemáme e, vlastnú spoločnú migračnú politiku. To potrebujeme a nie jednotlivých, ktorí tvrdia, že sa zneužíva, e, zneužíva azylové právo, azylová politika. Danke, Frau Ďakujem pekne. Ja sa volám teda pán Obermajer a nie Lunaček, len už eh, kolegyňa to nebola otázka, ale len konštatovanie, že kolegyňa Lunaček eh, zneužívanie azylového práva a azylových systémov eh, neuznáva, to je jej problém. Už to, že je tu problém, znamená, že zodpovední politici myslia na občanov a zasadzujú sa za ich práva. Nože, ja chápem pani Lunaček, je to jej známe stanovisko, ja mám však svoje stanovisko a takto v demokracii funguje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva komisár Mimica. Thank you very much, honorable members. Ďakujem pekne, vážené poslanky, nevážení poslanci. Aj napriek problémom, s mechanizmami reciprocity. Už na úvod som povedal, že teraz by som sa rád zameral na pozitívne elementy tohto kompromisu a predovšetkým na tú skutočnosť, že teraz budeme mať mechanizmus zrušenia, ktorý zaistí dôveryhodnosť našej vízovej politiky a ktorý poskytne nástroj na boj proti zneužívaniu. Je, môžete si byť istí, že tento mechanizmus je až takým posledným krokom a komisia zaistí, aby sa používal len ak a keď budú splnené všetky podmienky. Parlament bude pravidelne informovaný o rôznych krokoch súvisiacich s implementáciou týchto dvoch mechanizmov. Ja si veľmi dobre uvedomujem význam zaistenia bezvízového styku medzi šengenskou oblasťou a našimi susedmi a partnermi. Prechod na bezvízový režim je veľmi dlhý a komplexný proces a my ho nebudeme eh, rušiť bez zváženia všetkých dôsledkov a následkov. Dovolte mi teraz pár slov k vízovej politike voči Západnému Balkánu. No už poprvé, mechanizmus zrušenia nie je nástroj osobitne vytvorený pre krajiny Západného Balkánu. Má všeobecné uplatnenie pre všetky krajiny, ktoré majú bezvízový styk so šengenskou oblasťou a s šengenskou zónou a môže sa aplikovať na ktorúkoľvek krajinu, vrátane tých, ktoré budú mať bezvízový styk v budúcnosti. Avšak situácia na Západnom Balkáne si vyžaduje osobitnú pozornosť. A to kvôli dopadu na roš- politiku rozširovania EÚ a liberalizáciu a azylovú politiku to na jednej strane. No a na druhej strane to kvôli stále veľmi vysokému počtu žiadostí o azyl, aj keď majú tento počet eh, klesajúcu tendenciu, eh, občanov Západného Balkánu v členských štátoch EÚ. My spolupracujeme s krajinami Západného Balkánu a dotknutých členských štátov, aby sme mm, pozorne monitorovali situáciu a hľadali riešenia keď mechanizmus zrušenia bude e, fungovať, tak nemôžeme vylúčiť, že ak súčasná situácia bude pretrvávať, tak jeden alebo viac štátov tento mechanizmus spustí. Avšak musí byť jasné, že spustenie tohto mechanizmus nebude automaticky viesť k zrušeniu bezvízového styku. Komisia musí e, zistiť, či podmienky, všetky podmienky sú splnené a my musíme tiež zvážiť závažnosť situácie. Parlament bude informovaný o krokoch počas celého postupu. Ďakujem pekne a slovo dostáva spravodajca Diaz de Mera. Nech sa páči. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem, pani predsednička. A o, ďakujem aj za to, že sa vyslovili ostatní kolegovia ktorí e, vďaka svojim vystúpeniam doplnili túto diskusiu. Táto oblasť je veľmi dôležitá a poukazuje to aj počet tých kolegov, ktorí vystúpili v diskusii. Bolo ich 18 a vyslovili sa demokraticky a úprimne. E, chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa na tomto podielali. Chcem poďakovať tým, ktorí podporili moju správu, ale aj tým, ktorí vyslovili výhrady. E, je tu však um, zásadná otázka. A um, ide mi o toto. Pán komisár, kto o, uh, interpretuje, kto vykladá legálnosť, um, legitímnosť? Um, má to vyložiť rada, parlament alebo komisia? Komisia oznámila, že vydá vyhlásenie a my už o tom ved- sme vedeli, vedeli sme, že bude toto vyhlásenie pripravené. My nesúhlasíme s tým právnym hodnotením zo strany komisie ohľadom legitimnosti návrhu. pretože je tu ten zmetok medzi výkonnými a delegovanými aktami. My si to tak nevysvetlujeme ako vy. Potom by som chcel doplniť jednu veľmi zaujímavú vec, potom čo som si vypočul e, vaše druhé vystúpenie. Vy e, nesúhlasíte s celou správou alebo e, súhlasíte e, so správou v prípade jednej časti a v prípade druhej nie. Čiže súhlasíte s tým mechanizmom zrušenia, pretože vy, vám o to šlo a potom vy nesúhlasíte s mechanizmom vzájomnosti iba kvôli um, um, tým legálnym právnym záležitostiam. Vy ste nám poskytli veľkú nádej v oblasti väčšej e, právnej istoty. Takže so všetkou úctou pani komisárke Malstromovej e, môžem povedať, že pani komisárka sledovala túto tému a určite sa nájde miesto na dohodu a potom pán komisár len potvrdil vôľu komisie a hlavne vaša diplomatická funkcia. Západný Balkán sa nemusí ničoho báť. A to spravodajca veľmi úprimne urobil. My sme si chceli vypočuť od nariadenie od solidárnosti a e, toto vlastne korešponduje so Západným Balkánom. Čiže na záver môjho vystúpenia by som chcel povedať, eh, a povedať teda tu citovať pár mien. Keď som eh, redigoval eh, túto, toto naradenie, som mal na mysli Bulharov, Poliakov, Čechov, Cyperčanov a tak ďalej. No a práve pre nich žiadam o solidaritu, o vzájomnosť. Ďakujem. Mm, pán komisár, chcete sa ujať slova? Ak áno. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážený pán spravodajca. Ja by som chcel len veľmi jasne vysvetliť, že komisia podporuje mechanizmus reciprocity, tak ako je to stanovené v nariadení. Ale nesúhlasíme s právnym riešením. Právne mechanizmy by mali spustiť túto reciprocitu a uviezť do života. A to isté platí aj pre mechanizmus zrušenia, ktorý má plnú podporu zo strany komisie z pohľadu politického a aj právneho kontextu. Čiže, e, pán, pred, pán spravodajca, určite budete súhlasiť s tým, že je tu ešte ďalší priestor pre diskusiu a preto, aby sme e, dospeli k dohode ohľadom tejto témy. E, chcel by som ešte raz poďakovať za váš príspevok a to, za to, ako ste prispeli k týmto dlhotrvajúcim rokovaniam a ku kompromisu, ktorý sme dosiahli. Ďakujem. Prego. Prego. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem, pán komisár. Pán Mimica. Ďakujem za toto vysvetlenie. Podľa mňa to bolo naozaj veľmi pádne a vhodné. A som veľmi vďačný za to úsilie, ktoré ste vyvinuli. A obhajovali ste e, pozíciu komisie, lebo vy ste teraz v nevýhodnej pozícii. Vy ste museli vyvinúť úsilie a nahradiť pani Mastromovú, čiže ja veľmi Oceňujem a vážim si e, vašu aktivity. Samozrejme, nezávisle na e, tom, že e, máte nezávislý názor, tak musím povedať, že, bu- že veľmi ťažko budete obhajovať tento pohľad vo vašej krajine, pôvod, odkiaľ ste prišli. A neželám vám tie ťažkosti. Čiže mali by sme skrátiť vzdialenosti. Um, na tú dištanciu, pretože spravodajca si to inak vysvetľuje tu ten legálny princíp. Ďakujem, pán, pani predsednička. Komisário vuole... Pán komisár, chcete ešte odpovedať? Ak nie, tak potom končíme túto diskusiu a hlasovať sa bude vo štvrtok a teraz si dáme prestávku až do 12.